Hanna Foltin-Kubická, Tomás Mann a Helga Trüppel podané písomné vyhlásenie, ako aj prijatie vyhlásenie TNDV do Číny podpisy viac ako polovici členov parlamentu a tým podľa článku 116 rokovacieho poriadku sa dostanú k svojim adresátom. 3. februára 2009 bol, 8 e, bol prijatý príslušný text. K tomu sa e, ujme slova kolega Kapáto. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj v mene tých, ktorí prišli s touto iniciatívou, by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa to zásadili. Je dobre, že sa začína vysielanie do Číny. Je dôležité mať e, slobodu, byť informovaný pri pozvaní Dalajlámu sa ukázalo, že ak kritizujeme Číňanov, robíme to v prospech čínskeho ľudu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať podľa zjednodušeného postupu o správe pani Metiu o rozpočtových prostriedkoch v Afganistane. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Áno.